dnešný deň, tak tu nie sú žiadne zmeny na návrh. Takisto ani pokiaľ ide o zajtrajší deň. A pokiaľ ide o stredu, tam EKR navrhla, aby vyjadrenie komisie a rady, pokiaľ ide o prípavu na rokovanie, pokiaľ ide o splat, splatnenie článku 50 zo strany členského štátu, to má byť prvý bod e, popoludní a má tam byť takisto aj uznesenie. A k tomuto dostane slovo pán Lones. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Máme pred sebou najdôležitejšie rokovania, ktoré tu Európska únia kedykoľvek mala v rámci svojej histórie. Ide tu o Brexit. Preto potrebujeme v parlamente aj veľkú väčšinu, ktorá bude skutočne prierezová v celom parlamente, pokiaľ ide o ten argumenty, že musíme obstať pri týchto rokovaniach v rámci komisie ako parlament. Ale čo sme zistili v posledný týždeň zrazu, bol vymenovaný pán Ferhovštát, ktorý bude reprezentovať vlastne Európ- konanie Európskeho parlamentu. Predseda komisie ho k tomu dezignoval. Ja som bol prekvapený, bez nejakého hlasovania, bez rozpravy, ktoré by tu bolo. A teraz sa hovorí, že to je vlastne, že tu máme nejaký demokratický deficit, ale vidím, že vlastne aj predseda politickej skupiny, ktorá sa nazýva demokratickou a liberálnou, bol takto vymenovaný. Takže ja by som bol očakával, že Pán Feroštát pravdepodobne bude prvý, ktorý bude takúto rozpravu s parlamentom požadovať. Ďakujem veľmi pekne. Kto podporí tento návrh? Kto sa chce vyjadriť za tento návrh? Nech sa páči. Pán Nate. Vážený pán predseda, my podporujeme odporúčanie EKR. Ja Nemôžem uveriť k tomu, že konferencia predsedov vybrala pána Ferovšata ako niekoho, kto bude negociovať v mene Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o Brexit. Ja som v tomto parlamente už 6 rokov a vlastne som si vždy vypočul príhovory pána Ferovštáta, ja môžem celkom potvorene povedať, že nie je priateľom Veľkej Británie. Naposledy, keď som sa vyjadril tu v parlamente, som povedal, že musíme byť kúlovi, musíme byť kľudní, pokojní, musíme robiť všetko preto, aby sme urobili najlepšiu dohodu. Ustanovenie pána Ferovštáta nie je dobré pre francúzskych farmárov, nie je dobré pre výrobcov vozidiel v Spojenom kráľovstve. My potrebujeme najlepšiu dohodu a preto vás žiadam, aby ste sa zamysleli nad tým, že či to má byť pán Ferhoštát, aby sme mali neutrálnejšieho kandidáta. Ďakujem. Der Antrag ten návrh je, sa týka predovšetkým, pokiaľ ide o prípravy rokovaní pri uplatnení článku 50. To by bolo dobre, ak by tento členský štát bol aktivoval tento článok, ale božiaľ tomu tak nebolo. Takže neviem. Takže neviem, ako tento návrh chcete prezentovať, ale ak sa chce vyjadriť niekto proti tomuto návrhu, nech sa dostane pán González Pons, máte slovo. No nerozumiem, že či rozpráva o uplatnení článku e, o e, menovaní pána Ferosata a po nerozumiem, či e, sa žiada debatu o tomto článku, ktorú nikto nežiadal, aby sa aplikoval a debata o veciach, ktoré nenastali, vedie k melancholi. V treťom mieste britská vláda žiadala či e, uplatní článok 50 alebo nie a my to máme vyriešiť za dva dní a je to e, ne, e, primerané e, vzhľadom na vážnu situáciu, ktorú máme na 3. a 4. mieste sa mi zdá nehnebné, že e, takáto dôležitá vec e, sa domýšľa riešiť za chrbtom e, bez oznamenia a e, unáhlenie e, za dva dní e, bez predchádzajúcej debaty parlamentu neprináleží to e, tej situácii, v ktorej e, sa nachádza Európska únia a Eh, keď eh, príde eh, tento deň, tak sa spustí toto parlamentné konanie a tento parlament bude o tom viesť rozpravu. A bolo by dobre to lepšie zorganizovať, pretože keď sa rozhodnete, že tento parlament má debatovať o článku 50, ktorý ešte niekto nepožiadal, aby sa uplatnil a v ďalšej miestnosti sa vyskytne britský politik, ktorý chce byť súčasťou európskych orgánov, ale je to rozporuplné. Budeme hlasovať, aby sme sa vyhli nedorozumenia kolegyňam. Pokiaľ ide o tento návrh, požiadali o menovité hlasovanie. Tak vás požiadam pripraviť si kartičky, zastrčiť ich do konzoly. Takže elektronické hlasovanie týmto je otvorené. Hlasovali všetci kolegovia a kolegyne. Končím hlasovanie. Der ist abgelehnt. Zamietnutý bol ten návrh a pokiaľ ide o stredu, tam žiada SND vyjadrenie rady a komisie, pokiaľ ide o potrebu európskej politike reindustrializácie, pokiaľ ide o najnovšie prípady, pokiaľ ide o Caterpillar, ako prvý bod popoludní Rozprava má byť ukončená uznesením a v oktobri na prvej, eh, hlaso, na prvej eh, parlamentnej eh, plenárnej plenárnom zasadnutí sa to bude hlasovať. Áno, pán predseda, správne ste to povedali. Máme veľké obavy, pokiaľ ide o devastačné účinky na plán nezamestnanosti, ako aj tú krízu okolo ohľadom Katerpila v Belgicku a Alstomu vo Francúzsku, čo to spôsobuje? Tisícky a tisícky stratených pracovných miest. E, je nevyhnutné o tom diskutovať e, v rámci všeobecnejšej diskusii o priemyselnej kríze, ktorá prebieha v Európe a o politikách, ktoré Európska únia musí prijímať, aby bojovala proti takto devastujúcim účinkom. Ďakujem pekne. Za tento návrh sa chce vyjadriť pán Štás. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne. Myslím si, že návrh za SND zo strany pána Pitelu je opodstatnený. To, čo sa udialo v posledných týždňoch vo Valonsku a v ďalších oblastiach, je vlastne to, že tu vznikne masívna nezamestnanosť prídu e, celý región a veľké množstvo pracovných príležitostí, tak sa to postihne aj subdodávateľov, takže ja si myslím, že musíme k tomu viesť rozprávu. My vieme, že Caterpillar vlastne má zisk, je to veľký podnik, ktorý vlastne vypláca stále väčšie dividendy pre akcionárov a zamestnanci zase ťahajú za kratší koniec, takže návrh SND si zaslúži našu plnú podporu. Ďakujem tí, čo sú proti tomuto návrhu. Pán Káza, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ide tu o dosť takú nešťastnú situáciu. Dohodli sme sa, že a súhlasíme s tým, že by tu mala byť rozpráva, diskusia, ale pokým nebudeme mať viac informácií, pretože zatiaľ nemáme všetky tie potrebné informácie, tak si myslím, že toto uznesenie by nemalo byť podporené. Súhlasím s tým, že potrebujeme diskusiu. Máme metódy, ktoré boli využité, pokiaľ ide o firmu Caterpillar. Bola tu však aj možnosť využitia IGF e a ja si myslím, že to isté sa malo urobiť ale myslím si, že toto uznesenie, my sme za diskusiu, ale nie sme za uznesenie. Budeme ešte pán Marias. Chcete sa vyjadriť rokovacieho poriadku? Nech sa páči. Vážený pán predseda, ja by som chcel povedať, že pokiaľ ide predchádzajúce hlasovanie, ja som hlasoval za EKR, ale systém nefungoval, takže prosím vás, zoberte to do úvy, ja som hlasoval, ale moja kartička nefungovala. Takže ja som hlasoval za prospech a nebolo to zaznamenané. Prosím vás, zaznamenajte to. Dobre, zapracuje sa to do zápisnice a poprosíme techniku, aby o, skontroloval hlasovacie zariadenie. Teraz budeme hlasovať o návrhu pána Pitelu. Kto je za tento návrh, poprosím nás našte rukou. Nech sa páči, pán Weber. Ak ešte môžem prerušiť, my sme požiadali, aby to uznesenie aj diskusia, aby sa hlasovalo oddelenie. Takže my sme za diskusiu, rozpravu, ale proti uzneseniu. Ďakujem veľmi pekne za pripomienku, takže budem hlasovať ešte raz. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Takže ten návrh pána Pitelu znel teraz rozprava a uznesenie na oktobrovej plenárke. Kto je za tento návrh? Poprosím vás, eh, podporte ho. Kto je proti tomuto návrhu? Kto sa zdržal? Musíme si to overiť. Eröffnen die elektronische Überprüfung. Für den An Elektronické hlasovanie otváram. Kto je za návrh pána Pitelu? To znamená rozpráva teraz, uznesenie v oktobri. Hlasovali všetci. Ďakujem. Návrh je prijatý. A týmto sa zasadnutie predlžuje až do polnoci. Dámy a páni, chcel by, bol som informovaný, že pokiaľ ide toto zasadnutie, rada nemôže zabezpečiť prítomnosť, svoju prítomnosť, pokiaľ ide o stredu popoludní. Požiadal by som vás, Mm, som presvedčený, že ministri a štátni tajomníci by našli medzi sebou niekoho, kto by reprezentoval radu. E Politická skupina GUE žiada na štvrtok ústne vyjadrenie, pokiaľ ide o výbor pre zamestnanosť, aby sa program tohto výboru dal na dopoludňajšie rakovanie vo štvrtok, nie popoludní. Popoludní sa namiesto toho má e, hlasovať o návrhu výboru pre kultúru. Zasadnutie musí teda začať vo štvrtok už o 8. Takže teraz zostane slovo pán López. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vo štvrtok dopoludnia máme dôležitú rozpravu o dvoch dokumentoch Výboru pre zamestnanosť. Máme tu 120 miliónov chudobných v Európskej únii a veľké množstvo nezamestnaných, takže bolo by dobre, ak by táto rozpráva prebehla, táto diskusia o ústnom návrhu, ktorý vlastne bol pôvodne naplánovaný na popoludnejšie hodiny. Ja podporujem to, aby tá diskusia o týchto dvoch dokumentoch bola e, v dopoludnejších hodinách, aby sme sa tejto téme mohli venovať a potom by vlastne návrh za výbor pre kultúru mohol byť prerokovaný po obede. Nech sa páči, pán Skiliotis. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, je to skutočne taká ožehavá téma, musíme sa na to pozrieť skutočne detailne. Vidíme, ako krízu v Európe máme. Máme milióny zamestnancov, ktorí pracujú a žijú v ťažkých podmienkach a skutočne musíme robiť všetko preto, aby sme čo možno najviac poslancov tu mali v plenárnej miestnosti. Pán Káza, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja si uvedomím, že ide o veľmi dôležitú tému, avšak máme oveľa viac, oveľa viac dôležitejších správ, ktoré sú na poludňajšom programe a preto nesúhlasím s tým, aby sme dopoludňajšiu diskusiu odstránili. Ja si myslím, že by aj popoludní vo štvrtok malo byť dostatočné množstvo poslancov tu v miestnosti, pretože nezabúdajme na to, že štvrtok do obeda aj po obede je vlastne pracovný deň a my sme tu na to, aby sme pracovali. Kto podporí návrh pána Lópeza? Poprosím rukou naznačiť. Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme to znovu overiť elektronicky. Overme to elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Takže vo štvrtok začneme už o 8. A sa takýmto spôsobom zmení program rokovania, tak aby vlastne správa o minimálnom príjme bola už o 8. prerokovaná a vlastne návrh výboru pre kultúru sa dostane do programu popoludní. Už nemám žiadne iné návrhy, pokiaľ ide o program tohto týždňa. Pán Obermajer, nech sa páči. Bez mikro. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poukázať na historický deň, historický pre Európu, Európsky deň kresťanskej solidarity, pretože dnes pred 330 dňami, rokmi E, bola oslobodená Viedeň pred Turkami a zachránila sa Stredná Európa pred tureckou okupáciou a islamizáciou. Zažili sme islamizáciu predtým, viaceré storočia na Balkáne a iných južných regiónoch Európy, takže chcem sa teraz v takomto mene e, vyjadriť, aby sme si pripomenuli tento významný deň a oslavili ho spoločne. Neviem, ako to súvisí s programom dňa, ale vy zvyčajne veľmi dobre poznáte rokovací poriadok, ale teraz ste vlastne z, propagandistických dôvodov zneužili rokovací poriadok. A teraz prejdeme k rozprave o správe pána poslanca Langena smerom k novej koncepcii trhu s energiou, takže teraz dostane slovo pán spravodajca. Nech sa páči, pán Langen, máte slovo. Hneď začnem.